sme nemali e, smerovať svoju energiu e, do hádok, ale hľadať e, pozitívne riešenia v diskusii, ktorá bude prekonávať všetky hranice a to bez kontroverzie toho riešenia backstop. Toto však bolo na stole od začiatku a to je cesta k tomu, ako prelomiť tento úzol. Il prossimo oratore è l'onorevole Elmar Brock. Elmar Brock, nech sa páči. Pán predseda, pani predstaviteľka rady, pán podpredseda, drahý Michel Barnier, kolegyne, kolegovia, myslím si, že v tejto rozprave sa jasne ukazuje, ako aj tie posolstvá, ktoré prichádzajú z hlavných miest, že e, Európska únia zostane zomknutá. 27 krajín a inštitúcie majú rovnaký názor. V Británii to tak nie je, to je ten problém. A my budeme trvať na našej jednote, pokiaľ ide o integritu a celistvosť vnútorného trhu Európska únia obhajuje, to je náš záujem. Druhá vec, včera e, sa objavila koalícia protichodných názorov. Nejakým spôsobom to nesúviselo, je to úplne nesúrode. Tvrdí, Brexit, tvrdí zastancovia Brexitu a potom tí, ktorí chcú zotrvať a tam je veľa e, rozporov. Tereza May nie je v stave poskytnúť konštruktívne riešenie. E, teraz po dvoch rokoch povedať, že vstúpime do rozhovorov s opozíciou, tak to je o dva roky neskôr. O dva roky neskoro. Je dôležité, že z parlamentu vzíde nejaký návrh, že zo samotného britského parlamentu príde konštruktívny návrh, konštruktívne riešenie, o ktorom môžeme potom patrične rokovať. A keď napríklad pán Corbyn hovorí, že si želá colnú úniu, tak potom by mal takýto návrh predložiť, zabezpečiť mu väčšinu. To by pre nás nebol problém. A potom v takom kontexte sa pokúšať o riešenie. To by naozaj bolo vhodné. A keď e, príde ku konštruktívnemu riešeniu, tak to treba zabezpečiť. Myslím si, že už prešiel čas e, stranických e, machinácií a nejakých naplňania osobných ambícií, čo spôsobuje takúto situáciu v britskom parlamente. Preto by sme mali si počkať na to, kým si Briti tie veci sami upracujú. Ďakujem pekne. La parola all'onorevole Weidenholzer. Pán poslanec Weidenholzer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, toto je historická chvíľa, ako e, vieme, dejiny niekedy prichádzajú s prekvapením. Keď sme v 2014 e, sa ujímali nášho mandátu, tak toto nikto nepredpokladal. Dokonca ani v roku 2016, keď sme hovorili o neočakávanom výsledku referenda o Brexite, sme netušili, že to takto dopadne. Trvalo viac než 100 dní, kým britský parlament dospel k nejakému zmysluplnému rozhodnutiu a e, tie mesiace neistoty sú za nami, to je pekná vec, takisto e, výsledok je veľmi jasný, aj keď budúcnosť zatiaľ vôbec e, jasná nie je. Jedno, jediné, čo nám dochádza, je čas. Máme 70 dní do toho termínu a táto, táto obrovská krajina sa zdá, akoby E, kráčala v spánku smerom k okraju toho útesu. My môžeme začať hovoriť o nejakej zodpovednosti alebo nesprávnom vládnutí alebo to, ako e, určitá elita e, ukradla budúcnosť celej krajiny kvôli svojim krátkodobým a krátkozrakým cieľom. Tu britskí konzervatívci zlyhali, ale teraz nie je chvíľa na to, aby sme teraz hovorili, kto mal pravdu, kto nemal a už vôbec nie je chvíľa na to, aby sme si tu nejako odplácali E, veci, ktoré, ktoré, ktoré považujeme za nesprávne. Z druhej strany, bežní ľudia Británie totiž e, tvrdým Brexitom stratia. My, tých zostávajúcich 27 členských štátov Európskej únie, by sme mali počas rokovaní zotrvať jednotný a mali by sme byť aj flexibilní, ak chceme tento úzol roztať, a mali by sme hľadať pragmatické riešenia aby tie škody boli čo najnižšie. Na socialistov a demokratov sa môžete spolahnúť a nemali by sme zabúdať na to, že posledných 40 rokov Británia priniesla obrovský príspevok k nášmu spoločnému projektu a bude, bude nám chýbať e, odbornosť našich britských kolegov, ale život e, napreduje a my budeme musieť e, um, dodať, čo sme slúbili. Takže Británia teraz potrebuje nejakú, nejaký jasný signál, istotu a E, práve ľudové hlasovanie, takéto niečo môže priniesť. Briti by sa mali znova chopiť e, oprat e, a tentokrát by mali vedieť, o čom hlasujú. My nechceme zasahovať do vašich domácich politických záležitostí, ale akékoľvek rozhodnutie o zotrvaní bude vrele vítané. 140 kolegov sa ku mne pripojilo v otvorenom liste britským občanom, ktorý sme zaslali tento týždeň, aby bolo jasné každému, že chceme, aby ste zostali. Privítame vás naspäť s otvorenou náručou. there is a blue card for you. Je tu pre vás modrá karta. Chcete odpovedať? Nie. Teda otázka. Dobre. Pán Smith. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Ja s vami súcitím, musíte tu počúvať tieto nezmysly, ja sa do toho ospravedlňujem, ale asi vám neuniklo, že Spojené kráľovstvo nie je nejaké veľmi zjednotené a vedie ho konzervatívna administratíva, ktorá už vôbec nemá jasno v tom, kam chce ísť. Na nešťastie naš, v Škótsku je naše stanovisko k týmto veciam jasné. My chceme zostať. Hlasovali sme, že chceme zostať a chceme zostať v našej rodine národov. Vy kolegyne a kolegovia, budete musieť riešiť Britániu nejakým spôsobom, budete musieť samozrejme rešpektovať ústavný poriadok Británie, ale škótske stanovisko v tejto veci je takisto jasné. Žiadny dobrý Brexit neestuje. Je to zlá správa pre Škótsko, pre Britániu, pre zjednotenú Európu, teda Európsku úniu. Mojou prácou nie je e, zmenšovať škody Brexitu, mojou prácou je ho zastaviť. A ja som veľmi prekvapený, že je tu toľko kolegyň a kolegov z Británie, ktorí pracujú v rôznych politických stranách, ktorí sa snažia nájsť nejaký zmysel v tomto procese. Aby som uzavrel svoje vystúpenie, dva, dve veci. V prvom rade potrebujeme viac času, ja sa za to ospravedlňujem, ale je to realita. Ak E, chcete, aby sme zostali, tak e, potrebujeme na to viac času. Referendum môže byť e, nejakým východiskom z tohto procesu, ale aj toto je treba pripraviť a, a odprezentovať. A britská vláda by možno mohla začať počúvať aj iné hlasy než svoj vlastný. Po druhé, občania. Prí, príliš veľa ľudí na našom európskom kontinente e, cíti určitú neistotu, veľkú neistotu až úzkosť, pretože sa nevie, čo e, sa stane. My budeme musieť pracovať napríklad na právach občanov v tej prípadnej dohode o, o vystúpení. A tu nejde o to, aby sme niekoho natlačili tam, kde nechce ísť. Ľudia sa totiž stanú akými si väzňami procesu, ktorí nemajú pod kontrolou a to nebude dobré. Takže my ako ľudová snemovňa Európy máme povinnosť voči našim voličom a občanom. Komisia samozrejme odviedla veľkú prácu, aby tieto práva garantovala, ale e, keďže britská vláda na to nezareagovala, budeme musieť e, jednostranne garantovať tieto práva občanov teraz. A tieto dva kroky e, môžu byť prvé dva kroky smerom z tejto slepej uličky a budeme musieť, ak to neurobí Westminster, tieto veci spraviť my. Pán Smith, je tu takisto aj pre vás modrá karta, teda otázka. E, môžem sa spýtať, koho? Otázka by to mala byť v rámci modrej karty. Nie, pánovi Coburnovi nedám viac kyslíka, než si zasluhuje. Hovorí pán Smith. E, vážená pani Spinelli, Pani Spinelli, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mm, vyhliadka na nedohodu je veľmi vážnym ohrozením dohody z Veľkého piatka, ktorá e, by znamenala, že občania Severného Írska by sa k tomu nemohli vyjadriť ale aj pre európskych občanov Británia, britských občanov v EÚ je teraz budúcnosť pomerne neistá. Je potrebné brániť práva všetkých rovnako ako slobodu pohybu, pretože inak títo ľudia budú mať pred sebou veľkú neistotu. Ťažko povedať, ako toto všetko zabezpečiť, pretože my vieme, že k tomu viedli určité kroky aby sa občania mohli slobodne vyjadriť, bude treba samozrejme zase odviezť veľa práce. Ale e, na to, aby k tomu došlo, by parlament aj komisia mali robiť všetko preto, aby bránili práva britských občanov a aby e, spustili všetky národné postupy na to, aby ich práva boli uznané v členských štátoch, aby bola garantovaná sloboda pohybu v Európskej únie. A ešte horšie to bude v prípade európskych občanov v Británii, ktorých je tam viac ako 3 milióny. Ak sa stanú obeťami um, a ak e, z nich budú občania tretich štátov pre Britániu, tak to bude porušenie tých prísľubov, ktoré boli dané my vieme, že britský parlament eh, môže prehlasovať akékoľvek rozhodnutie britskej vlády a tieto práva bude treba zakotviť v nejakej medzinárodnej dohode, eh, pretože len na základe toho vznikne právna istota. Tzv. refinancing tých pravidiel je možný, ak Únia okrem toho, že bude jednostranne hlásiť, eh, teda chrániť anglických občanov v Európe, bude zároveň upravovať aj tie budúce vzťahy podľa predbežnej e, dohody, bilaterálnej dohody medzi EÚ a medzi Spojeným kráľovstvom, ktorá zabezpečí tie najlepšie veci z kapitoly o právach, ktorá je obsahom dohody o vystúpení. Aj z tohto dôvodu je dôležité a podstatné poskytnúť viac času Spojenému kráľovstvu. A na záver chcem vyjadriť poďakovanie, veľmi konkrétne osobitné poďakovanie pánovi Barnierovi, Pán Atkinson. Eh, eh, pán predseda, eh, ja by som chcel povedať pani Mayovej Carpe Diem a pán Juncker, pani Verhofstadt, vy ste naozaj najväčší propagátori Brexitu, takže ďakujeme za krásnu prácu. A čo tí, ktorí hlasovali za Brexit, ktorí chceli Britániu mať samostatnú, my sme E, Spojené kráľovstvo e, SRO nie sme nejaká pobočka Európskeho parlamentu. Najväčší plebiscit Británii, ktorý sa kedy konal, ten vlastne teraz sa snažíme negovať. Máme e, pre, premiérku, ktorá chce zostať, máme vládu, ktorá chce zostať a máme opozíciu, ktorá chce zostať podporovanou teroristami. 17 miliónov ľudí povedalo, že chce vystúpiť a my im tento prísľub musíme splniť a my môžeme e, obchodovať aj v rámci pravidel VTO. Môžeme a budeme. E, teda vložíme to slovo veľká naspäť do Veľkej Británie. E, tých 17,4 milióna ľudí, ktorí chceli vystúpiť, nám iste pomôžu z Británie urobiť znova Veľkú Britániu a urobiť ju veľkú v rámci veľkého sveta. Our next speaker Ďalším rečníkom, kolegyňa, kolegovia, ďalším rečníkom bude pán Kelly. Je naozaj e, zvláštne, alebo teda až sa čudujem, ktoré, aké veci tu odznievajú e, k tomu hlasovaniu z včerajšieho večera, ktoré bolo síce sklamaním, ale úplne predvídateľným sklamaním. E, jednota 27. Európskej únie je Eh, naozaj závidenia hodná. Michel Barnier odvádzal vynikajúcu prácu. Ja chcem eh, vyjadriť poďakovanie jemu osobne za to, čo urobil. Eh, teraz k tomu, čo povedal Elin Foster včera. Vyhlasila, že nie je potreba backstopu, keďže tvrdá hranica nikdy nebola. <laughs> Prepačte, ale skúste to povedať tým, ktorí boli zabití pri prekračovaní tejto hranice, ktorá tam údajne nikdy nebola, ktorí boli podrobení z druhúceho pohľadu britských vojakov a E, ktorí kráčali popod tej strážnej veže a e, ktorých kroky boli označované za teroristické činy. My sme mali dohodu z Veľkého piatka a e, ak budem úprimný aj voči Tereze Mejovej, Michel Barnier, vy aj ostatní ste zabezpečili, že dohoda, ktorú ste navrhli o vystúpení, bude rešpektovať dohodu z Veľkého piatka, bude rešpektovať Írsko, Ehm, a ja chcem tiež povedať eh, kolegyne Martin Anderson, že teraz naozaj nie je čas, aby sme volali po referende eh, o írskej jednote. Toto totiž nie je írska záležitosť. Írsky ľudia chcú, hoci by sme možno chceli zjednotené Írsko, teraz po ňom volať by bolo rozdeľujúce a to nie je v našom záujme. Eh, dôležité podľa nás je, že asi nebude dohoda, že Británia jednoducho E, z únie vypadne na tvrdo a bude treba e, skúmať e, tú možnosť, že Británia vykoná rozhodnutie, ktoré nie je celkom v súlade s jej vôľou. Ja verím, že dobrí ľudia Británie takýto scenár nechcú a ak by mali príležitosť, tak by svoj názor vyjadrili. Takže možno bude musieť Brusel objasniť niektoré veci e, v dohode, ale rozumné by bolo spýtať sa tých, ktorí hlasovali za Brexit v tom prvom referende britských obyvateľov a spýtať sa ich, e, naozaj to chcete? A ja si myslím, že by celkom jasne povedali, že nie. Teraz dávam e, slovo pánovi Dansovi na dve minúty. Oh, really? Thank you. Skutočne ďakujem, ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Hovoríme jasne o procese. Eh, konzervatívna strana samotná v tom sama nie je dosť dobrá. Dostala nás do tejto situácie a veľmi veríme, že táto vláda eh, má najlepšie dni za sebou. To sú teda diskusie, ktoré prebiehajú v Spojenom kráľovstve akoľkoľvek. Eh, strana je pri moci pokiaľ ide o Brexit, bude čeliť tejto voľbe buď vystúpiť z európskych štruktúr a zničiť pracovné príležitosti, životné príležitosti, e, práva, e, životné prostredie, alebo zostanú v štruktúrach EÚ a stratia slovo a moc ohľadom týchto štruktúr. Toto je zásadná nevyhnutná voľba, pokiaľ ide o Brexit. Ani jedna z týchto možností nie je správna pre žiadnu krajinu, určite nie pre Spojené kráľovstvo. Ale ja by som chcel vyslať posolstvo nádeje, pretože Británia vďaka ľuďom oproti a teraz je najväčším proeurópskym hnutím na kontinente. Máme milióny a milióny ľudí, ktorí sú pripravení brániť hodnoty, uh, hovoriť otvorene, prečo sme hrdí na do, úspechy Európskej únie. Budeme brániť e, slobodu pohybu, štruktúry, nielen pre súčasnú generáciu, ale aj pre ďalšie generácie a tie fantázie ľudí oproti ukázali, že neexistuje e, väčšina pre e, vystúpenie bez dohody, či už ide o nové referendum, či už ide o to, že parlament bude mať väčšinu pre e, nejaké ďalšie riešenia. My musíme uznať, že potrebujeme viac času. Prosím kolegovia, Logistika nesmie poraziť politiku. Máme šancu tento proces zvrátiť. Potrebujeme vašu podporu a vaše priateľstvo. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo pani Scott Kato na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, historické hlasovanie som sledovala tu zo Štrasburgu spolu s kolegami. Mali, máme veľké obavy ohľadom tejto krízy. Mnohí stále dúfajú, že nájdeme riešenie, ako tu zostať. A chcem využiť túto príležitosť na, a poďakovať sa za podporu Brexit je e, neúspech líderstva e, Terezy May, ktorá reagovala len na potreby svojej strany. Jeremy Corbyn e, neúspel vo svojej ústavných povinnostiam odmietnúť Brexit. Spôsobil frustráciu a beznádej. Brexit je ale aj neúspechom solidarity. Všetky staršie generácie, ktoré ignorujú sny mladých ľudí, príliš veľa Britov zabudlo Eh, na vitálnu eh, podstatu svojej komunity a občanov, ktorí žijú v EÚ, toľkým boli zlomené srdcia v tomto procese a komplexnosť ani cena Brexitu nie sú jasné. Máme demokratické právo povedať, eh, čo chceme pre našu krajinu. Westminster je zablokovaný a je správne, aby to rozhodnutie prináležalo znovu ľuďom. Thank you. Ďakujem pekne na dve minúty, pán González. Kolegovia, po včerajšom hlasovaní vo Westminstre len jedna vec je jasná a síce, že Dolná snemovňa odmietla uh, dohodu podpísanú vládu, ale oni nevedia, čo chcú. Máme väčšinu za dve negatívne hlasovanie, ale nie väčšinu za pozitívne hlasovanie. A po mesiacoch po ilúzie, falošných nádejí a klamstiev je na čase, aby britský parlament akceptoval pravdu Brexit nie je európsky problém, je to britský problém. Takže prosím, nájdite riešenie. E, každý chce e, najlepšie možné vzťahy so Spojeným kráľovstvom, ale nie za každú cenu. My sme priatelia, spojenci, ale e, Británia nemôže očakávať od nás, že zradíme naše princípy z jednoduchého dôvodu členstvo v Európskej únii nie je ekonomickým rozhodnutím. Je to e, e, životná voľba. Sme komunitou spoločných hodnotov založených na spoločných, e, na práve zákona. Je to vzájomný vzťah. Britská vláda spôsobila tento problém a britská vláda ho musí aj vyriešiť. My ako Európsky parlament sme pripravení podpísať dohodu, keď k nám príde, ale sme pripravení aj žiť bez nej a Včera sme videli, že Brexit má takéto reakcie na európsku krízu. Dnes vieme, že to bola ale v skutočnosti reakcia na národnú britskú krízu. Včera sa jasne ukázalo, že neexistuje väčšina za Brexit bez dohody a nie je väčšina pre Brexit bez dohody. Takže e, najmudrejšie by bolo, keby sme zachovali kľud a pokračovali v našej práci a e, k pánovi Faražovi, kdekoľvek už teraz je. So všetkou úctou prosím vás, buďte veľmi opatrení, e, pretože vojna bola a vďaka Bohu Británia ju vyhrala. Každý sa poučil, ale možno, že pán Faráž nie. Mr. Ďakujem. Pán González Pons, je tu modrá kartička zo strany pána Efridža. E, príjmate? O, nie, nepríjmam otázku. Takže e, 30 sekúnd. Povedali ste nie, pani predsedníčka. Ospravedlňuje sa pani predsednička. Asi si budem musieť dať vyšetriť sluch. Takže pán González Pons povedal nie, ďakujem. A teraz e, vy odchádzate, pane Frič? Áno, v poriadku. Na dve minúty má slovo pani Delange. Yes, much, Áno, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Musím povedať, keď som pozerala včerašiu diskusiu v Dolnej snemovni, a tu sú tradícia, história. E, táto snemovňa má veľký rešpekt a mala som proste pocit, že oni e, nevedia, čo chcú, ale majú o tom úžasné prejavy. Skoro ako pán e, Faráš, e, ktorý ani v týchto diskusiách o Brexite e, sa neobťažuje, aby tu zostal. On proste predniesol svoj prejav, dal to na YouTube a odišiel. Pravdepodobne teda. E, a, a ale pánovi Faražovi treba uznať, že on vie, čo chce. Čo chce je Brexit bez akéhokoľvek dohody a potom by sa mohlo rozpadnúť NHS a zničí, zničia sa životy bežných ľudí a vytvorí sa úplne nekontrolovaný bankový raj. Keď som spočúvala diskusie tu v Európskom parlamente, tak čo ja počujem od kolegeho, že prosím, sadnime si, pozrime sa, na čom sa môžeme zhodnúť, ako dosiahnuť väčšinu, ako nájsť riešenie. Pán Korbín povedal, že by bol za colnú úniu. Prečo nikto ne, nepredloží v dolnej snemovni takýto návrh? a uvidíme, a kam sa dostaneme. Colná únia by bola najlepším riešením e, v prípade odchodu Británie, aby sa zachovali pracovné miesta na oboch stranách kanála a aby sa našlo um, reálne riešenie. Um, máme tu politiku tu a vo Westminstri. Nielen, že sa um, robia prejavy, ale potrebujeme aj väčšinu nájsť riešenie. Takže spolupracujme, dajme sa do práce. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegovia. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave a rešpektujte minútu, aby čo najviac ľudí dostala, dostalo slovo. Pán Kirchhoff má slovo na minútu. Ďakujem pekne. Britskí kolegovia, je tu uh, politický zmetok, pokiaľ ide o Brexit. Mali by sme reagovať kreatívnym prístupom, predovšetkým o, po, Poskytneme Británii viac času. Po druhé, v prípade, že sa rozhodnú proti tvrdému Brexitu, eh, mm, uvažujme o colnej únii, jednotnom eh, trhu. Eh, konec koncov, my sme tiež robili chybu, ktorá viedla britských ľud, aby hlasoval za Brexit. Európska únia potrebuje Britániu a e, zdá sa mi, že sa to stáva každým dom zreteľnejšie, že aj Spojené kráľovstvo potrebuje Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujem, pán López Aguila. Signora prezidenta. Vážená pani predsedajúca, e, tu vystupuje väčšina, negatívna väčšina, ktorá uvrhla Veľkú Britániu do e, neistoty a e, dokonca aj tá pluralita na demokratickej pôde tam absentuje a e, Európsky parlament nemôže do nekonečna hovoriť o tom, ako sa bude tento článok 50 uplatňovať. Tu je e, na Británii a jej reprezentantoch v politických zástupcoch, aby sa chopili tej situácie a milióny Britov, ktorí Eh, boli proti klamstvám populistov a nacionalistov. Títo si tiež zaslúhujú podporu a dnes eh, eh, by mala Európska únia vystúpiť s posolstvom, ktoré bude upokojovať, ktoré bude pochopiteľné pre všetkých tých občanov, ľudí, ktorí sa obávajú dopadu tej neistoty na ich životy. Ďakujem. Mr. Jurek. Pán Jurek. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, kríza európskej demokracie je niečo, čo zažívame v tejto snemovni. Hovoríme o dialogu a o pluralite, pluralizme. A vždy, keď chceli kolegovia položiť otázku, tak počuli nie, že nie je možné o týchto veciach sa baviť. A my sme samozrejme nie príliš veľký Európa sa na nás pozerá a kríza, ktorú vidíme, tá je všade okolo. Vidíme to aj v Nemecku, pokiaľ ide o výsledky hlasovaní pre najväčšie strany e, vo Francúzsku, e, historicky najnižšia podpora pre tie najväčšie strany, nepokoje na uliciach. Britské referendum tiež vec, ktorú sme nie celkom pochopili. Ak naozaj chceme obhájiť európsku spoluprácu a chceme, aby Európa konala spoločne, tak je najvyšší čas zmeniť našu politiku, pretože to bola tá politika, ktorá ohrozila aj Britov. Imigrácia, Európska armáda, spoločná mena. Čím skôr to zmeníme, o to väčšie šance Európe dáme. Pán Haji Georgiu, minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím si, že parlament naozaj nastolil túto otázku stredu Spojenému kráľovstvu a parlamentu a jasne stanovil svoje pozície. Výsledok nebol z môjho pohľadu prehrou len pre vládu Spojeného kráľovstva. Celé roky to predstavuje porážku politických síl, a teda konkrétne konzervatívcov. My ale musíme e, tu nás spomenúť to meno, pre ktoré sa tu dnes e, ocitáme, nachádzame a prečo diskutujeme o tejto veci. David Cameron. Ja to nehovorím, aby som e, nejakým spôsobom si robil srandu, ale v tejto podstatnej chvíli my nie sme nejakí hazardéry, my nehráme hry. A po tom výsledku referenda, po tom, čo sa udialo, musíme postupovať veľmi obozretne. Hovoríme o rozhodnutiach, ktoré budú ovplyvňovať ľudí v ďalších generáciách a po celé roky. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Udiali sa mnohé negatívne veci. Nie je to dobré pre Európsku úniu ani samozrejme pre Spojené kráľovstvo. Ja súhlasím s vami, keď hovoríte, že britský voliči boli zavádzaní, že im boli hovorené rozprávky a klamstvá, teraz platia daň z populizmu. Samozrejme, tí populisti vedia, čo to znamená mať takú dohodu a čo znamená zotrvať v Európskej únii. Aká je teraz voľba, ktorá je pred vami? Buď scenár, buď teda bez dohody, alebo potom zotrvanie v Európskej únii. Rozhodnúť by sa mali občania. Mnohé, mnohí podnikatelia opustia Spojené kráľovstvo, a mnohí britskí občania budú sa snažiť získať občianstvo Európskej únie a takto zabezpečiť ešte viac Európy. Pán Tarabela. Chcel som reagovať na pána Kamala, ale už odišiel, je to líder konzervatívnej strany. Pánovi Faradžovi, ale aj on odišiel pretože to tak zvyčajne robí, diskusia ho nezaujíma, ale David Cameron je zodpovedný za Brexit, pretože dal svoj uh, ľud ako rukojemníkov e, v tomto procese. A ja by som chcel privítať a teda zablahoželať pánovi Barnierovi, pretože má pravdu, keď hovorí, že táto dohoda má 600 strán, je to najlepší možný kompromis a problém je ten, budem trošku parafrazovať pani Tečerovú, Myslím si, že tu nie je alternatíva, povedala. Jediná alternatíva je, že ten chaos môžeme využiť, aby sme e, vytvorili čas. Okrem populistov aj rozumní ľudia v Británii budú triumfovať, pretože e, občania a ekonomika má záujem na tom, aby e, Británia zostala a moje presvedčenie je, že Brexit nebude, pán Starbaty. Vážená pani predsednička, vieme, že súčasné riešenie stroskotalo, ktoré bolo na stole. Vieme, že Brexit e, bez nejakých zábezpek je katastrofálny. Aj problém Severného Írska nie je vyriešený. V konečnom dôsledku zostáva len riešenie spýtať sa znova ľudí. E, hovoria, že dobre, ale už sme takto spravili. E, nie je nedemokratické znova sa spýtať. Demokracia je vláda ľudu a aj keď prišlo k takejto chybe, tak e, je najlepšie zopakovať takúto otázku a predostrieť ju opäť občanom, či chceme e, znova vstúpiť do rozhovorov s Európskym parlamentom, s radou, s komisiou. A na túto snemovňu chcem v tejto súvislosti smerovať e, vážnu požiadavku. Nemali by sme nejakým spôsobom povýšenecky sa stavať takýmto rokovaniam. Všetko, čo som počul, bolo v duchu potrestajme, alebo aj Boh potrestá Spojené kráľovstvo. My musíme ináč pristúpať k tým rokovaniam, musíme byť konštruktívnejší, tak to posneme dopredu. Ďakujem pekne, pán Flanagan. Uh, Prvá vec, ktorú treba povedať, a nie často súhlasím s poslancom Kellym tu v snemovni, uh, treba sa vrátiť k tomu, čo povedal Alan Foster, keď hovorila, že nikdy nemôže byť tvrdá hranica v Severnom Írsku. Neviem, kde bola Arlene Foster, keď existovala takáto tvrdá hranica, možno pre ňu to e, neexistovalo, pretože bola veľmi vplyvná a nezastavovali ju, ale každopádne bola tam prítomná. Je úplne jasné, že teraz potrebujeme rozšíriť platnosť článku 50. Tieto hry, ktoré boli rozohrané, tie smerujú k zlému koncu. V prípade, že nedojde k predlženiu platnosti, EÚ musí stanoviť presne, ako sa chystá pomôcť írskému hospodárstvu a predovšetkým e, našim plnospodárom. Počul som vyjadrenie Gonza, Gonza, že to nie je problém Európy, ale to je problém, ktorý bol spôsobený Európou, podľa mňa, a to je silný argument. E, my a Írsko, my sme súčasťou Európskej únie to spôsobuje pre nás obrovské problémy, takže tvrdiť, že to nie je európsky problém, to nie je správny postoj. Zmente ho. A pán Barnier, e, na ktorého adresu musím povedať, že som sa najskôr obával, ten spravil skvelú prácu. Vy ste to celý čas držali pod kontrolou. Chcem, už ho pani predsednička prerušila teraz. Rečníka dostáva slovo pán Hekmark. Pani predsednička, najskôr pokiaľ ide o kolegov z UKIP, ak som to správne pochopil, v Westminsteri nemajú ani jedného poslanca. Žiadne kreslo. Nikto, nikoho Briti nezvolili z UKIPu do Westminsteru. Niekto, kto by sa tam mohol vyjadriť na pôde parlamentu, ako riešiť budúcnosť Spojeného kráľovstva. A myslím si, že to má svoj dôvod ale zároveň, pán Farič a vy ostatní, vy by ste mali byť vďační Európskej únie, pretože bez Európskej únie by ste nemali žiadne parlamentné zastúpenie nikde. Po druhé, pokiaľ ide o našich britských priateľov a tých, ktorí riešia tie záležitosti vo Westminstri, ak si želajú predlženia, chcú čas na reflektovanie, na uvažovanie, ak sa chcú vrátiť späť do Európskej únie, povedzme im náruč otvorená pani grapini na záver. doamnă președintă domnule comisar dragi colegi s au spus foarte multe lucruri aici. este un subiect. pán komisár milí kolegovia veľa vecí sa povedalo je to veľmi dôležitá téma myslím si že tu máme väčšinu v parlamente ktorá chce aby spojené kráľovstvo s nami zostalo. blahoželám uh, našim negociátorom Teraz je loptička na strane Veľkej Británie. Ja som znepokojená, pokiaľ ide o budúcnosť. Naši spoločania žijú vo Veľkej Británii a aj Briti, ktorí žijú v Európskej únii a znepokojujú mu aj obchodné vzťahy. Myslím si osobne, že by sme mali pokračovať v rokovaniach, ale Veľká Británia e, nemá väčšinu, aby zastupovala e, e, ľud Um, hovorila som s ľuďmi v Birminghame, oni všetci chcú zostať v EÚ a politici často šíria nesprávne informácie, pravica vysiela posolstvo, že ak Spojené kráľovstvo vystúpi z únie, tak e, my budeme platiť dôchodky e, britským dôchodcom. A teraz sa dostávame na koniec našej diskusie a slovo má pán Timmermans. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bez odporu britských ľudí v tých najtemnejších hodinách by sme tu nesedeli. Moja krajina tiež je vďačná za slobodu eh, eh, britským vojakom. Je tu eh, väčšie prepojenie so Spojeným kráľovstvom. či bude Veľká Británia v Unii alebo nie, vždy to bude súčasť Európy spôsobom, ktorý definuje náš spoločný osud. Boli ma, keď vidím, že je Británia taká rozpoltená. Tento rozdiel, tento rozkol je spôsobený Brexitom. Paralizuje britskú spoločnosť. A ja budem neustále vďačný nielen za našu slobodu, ale aj za britských učiteľov, ktorí som mal, keď som bol mladý, ktorí ma naučili milovať britskú literatúru, umenie, naučili ma anglicky. A to sa nezmení, čokoľvek sa stane. Ale jednu vec chcem povedať jasne v reakcii na to, čo odznelo pán Kamal a pán Faraš. Nestretol som sa v komisii s pánom Barnierom ani s nikým z 27 eh, členských krajín. S takýmto postojom nikto nechce trestať Brit- Bri- mm, Spojené kráľovstvo za to, že chce odísť z Európskej únie. V rokovaniach sme videli postoj vo všetkých hlavných mestách a v Európskej komisii, kedy chceme čo najmenej poškodiť e, tento proces. Ale nevytvárame ilúziu, že tento proces by mohol byť bez dôsledkov. Brexit poškodí Spojené kráľovstvo, Európsku úniu. Je to naša kolektívna zodpovednosť obmedziť tieto škody na minimum čo sa stane v ďalších týždňoch, mesiacoch či rokoch, je na britský, britskom ľude. E, predovšetkým snemovňa musí rozhodnúť a my e, musíme e, sa prispôsobiť e, tomu, čo z toho vzíde. Ja som nikdy nerobil tajomstvo z toho, že samozrejme, že by som bol za to, aby Británia zostala v Európskej únii, ale to nie je na nás. Toto rozhodnutie je na Británii, na britských ľuďoch, britských politikoch. Ale jednu vec chcem povedať jasne k tomu, čo pán Kamal povedal ohľadom e, jednotného trhu a ostatných prvkoch. Nemôžete povedať, odídem z Európskej únie, ale zoberiem si všetko, čo sa mi z nej páči, bez ohľadu na to, čo to spôsobí Európskej únii. My máme povinnosti ako Európske, e, Európska únia, ako členské krajiny zachovať základné prvky toho, čo znamená člen Európskej únie, integrita týchto slobod, integrita jednotného trhu. O tom sa rokovať nedá. Čo ma taktiež udivuje, je, že tento sen pána Faráža o nezávislosti, to by ho viedlo k tomu, že by absolútne nebral do úvahy základnú dôležitosť dohody z Veľkého piatka, mírovej dohody pre Európu. Je absolútne jasné Európskej komisii, že tu máme spoločnú zodpovednosť ako Európska únia zaistiť, aby mier zostal v Írsku a, a za tento mier. Je zásadné, aby nebola mm, tvrdá hranica v Írsku a preto potrebujeme backstop. E, o tom sa tiež nedá rokovať. A e, je udivujúce, na jednej strane je pozbudivé, že vidíme túto úroveň európskej solidarity, ktorú nikto v 27 členských krajinách e, nechce e, opustiť Írsko za žiadnych okolností, ale je udivujúce, že toľko ľudí vo Westminstri nevidí zásadnú hodnotu dohody z, dobrého, z Veľkého piatka a ich sen e, e, vlastne pôjde na úkor mieru a stability Írska. A nehovorím ani o tých pracovných príležitostiach, investičných príležitostiach a toho všetkého. V tejto kampani, ktorá viedla k, k Brexitu, ak by sme povedali, tak veľmi sme to chceli, že nám je jedno, že stratíte vaše miesto, investície, že nám je jedno, že tu bude chaos v NHS, že uh, na cestách bude chaos. My to proste chceme bez ohľadu na dôsledky. Toto by bola uh, úprimná uh, kampaň za Brexit. Ale počkáme na rozhodnutie z Brexitu zo Spojeného kráľovstva. Budeme pokračovať. Um, mm, otvorenie v našom projekte čo najmenšie škody bez ohľadu na tomu, čo budeme, na to, čomu budeme čeliť. A pán Kamal uh, e, citoval Eagles a ja budem citovať Rolling Stones. Vždy nemôžete mať, nemôžete mať všetko, čo chcete, ale ak sa niekedy pokúsite, tak môžete dostať to, čo potrebujete. Um, thank you. One would, one would... Ďakujem boli by sme možno aj radi, aby sme privítali niektoré, aby tu bol spev v snemovni, aby sa troška uvoľnila nálada. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Teraz e, za radu pani Čot. Ďakujem pekne, pani predsednička. Stené poslankyne, poslanci, dámy a páni. No, samozrejme, musíme sa nádejať, že proces e, prechodu parlamentom e, v Spojenom kráľovstve povedie k dobrému, vhodnému a riadenému vystúpeniu Spojeného kráľovstva a musíme čo najviac podporovať takýto proces. V prípade, že sa naozaj naplní takýto pozitívny scenár, potom si musíme uvedomiť, že dohoda, ktorá bola dosiahnutá 25. novembra, bola len prvým krokom v rámci dlhého procesu. Budeme musieť zabezpečiť, že implementácia dohody o vystúpení bude prebiehať pod veľkým drobnohľadom všetkých, tak aby to naplnilo potreby občanov a podnikateľov a aby boli dobre nastavené budúce vzťahy preto sa budeme spoliehať na vašu spoluprácu e, vo všetkých fázach týchto procesov v nadchádzajúcich rokoch. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozornosť. You, madam, debate... Ďakujem pekne e, predstaviteľke rady a teraz sme uzavreli túto rozpravu. Vážený pán premiér Španielska, ďakujem za to, že ste e, prijali e, pozvanie do Európskeho parlamentu, aby ste s nami, s poslankyňami a poslancami hovorili o stanovisku Španielska k Európe, k Európskej únii. Dnes je politicky veľmi dôležitý deň, pretože e, sa od včera zaoberáme problémom Brexitu, avšak e, je aj pre nás veľmi dôležité hovoriť o témach, ktoré sú pre Úniu najdôležitejšie. Imigrácia. Tu Európsky parlament hlasoval za reformu Dublinského nariadenia. My sme požiadali, o, požiadali radu a členské štáty, aby hlasovali za náš návrh. A chceme týmto uzavrieť e, diskusiu, ktorá už trvá veľmi dlho, týka sa, e, týka sa e, premiestňovania utečencov a e, tiež je tu otázka rozpočtu, kde parlament žiada investovať viac, teda od 1,1 až 1,3, do 1,3 HDP a my by sme chceli, aby sme navýšili rozpočty bez obmedzovania Eh, výdavkov členských štátov, teda z vlastných zdrojov Európskej únie a eh, tu je otvorená diskusia o reforme Európskej únie tu v parlamente. Hovorí sa o reforme investícií na pôde Európskeho parlamentu. Ale pre nás je tiež dôležité obhajovať eh, pozíciu parlamentu ako srdca európskej demokracie a sme tu už 40 eh, rokov, pripomíname si 40. výročie a eh, Európsky parlament zohrával úlohu kľúčov a takisto si pripomíname eh, výročie vstupu Španielska do Európskej únie. Ja by som chcel privítať pán ministra zahraničných vecí Španielska, ktorý tiež pôsobil v tejto snemovni, takže vás tu vítam. pán Borel, ktorý bol dokonca predsedom. Takže vás, pán premiér, vítam a teraz vám odovzdávam slovo. Señor Eh, presidente del Parlamento Europeo, señor eh, vicepresidente de la Comisión Europea. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážená, vážený pán podpredseda Európskej komisie, vážené dámy a páni, je pre mňa skutočne podstou sa môcť tu pred vami postaviť a hovoriť o vízii Španielska s oduševnením o budúcnosti Európskej únie. Ja teda hovorím oduševnenie, pretože je to moje presvedčenie a mám s tým vlastnú skúsenosť. V roku 1985, keď e, bol podpísaný akt o vstupe e, Španielska do vtedy Európskeho hospodárskeho spoločenstva, som mal 13 rokov a e, napriek tomu, že prebehlo toľko času, si tento deň ešte stále pamätám. Pamätám si tie emócie, ktoré pamätám si tie emócie, ktoré sme pociťovali po tých e, desaťročiach absencie demokracie a slobod v Španielsku. Pamätám si na to, ako moji rodičia, ženy a muži, e, hľadeli na Európu ako Európu e, práva, pokroku a súdržnosti. A v tento moment znamenal pre Španielsko mnoho vecí. Okrem iného to bola garancia toho, že už neurobíme krok späť a že sa nevrátime do histórie a že už nikto e, nikdy nebude deštruovať demokraciu v našej krajine. Odvtedy, odvtedy e, generácie e, Španielok a Španielov, teda napríklad moja generácia, pozorovali, ako sa napríklad hranice zmenili na vec minulosti a že sa budovali styky a solidarita s ľuďmi, ktorí boli od nás fyzicky ďaleko. My e, sme tiež pozorovali, že sa e, rešpektujú hodnoty, ktoré sa považujú za e, európske. Istota v súdnictve, rešpekt právneho štátu, dialog o tolerancie, feminizmus, jednota, rovnosť v príležitostiach, bratstvo, ekológia a medzigeneračná solidarita. A my si dnes môžeme povedať, že sme oduševnení Európania a sme hrdí na to, že sa nám toto všetko podarilo. Takže vám ďakujem, pán predseda Tajany, že ste mi dali príležitosť prehovoriť pred týmto parlamentom. E, ja si myslím, že je to veľká vec, e, pretože si pripomíname 40. výročie prvých volieb do Európskeho parlamentu a e, myslím si, že Európu nemožno oddeliť od základných demokratických hodnot. Takže dámy a páni, ja by som sa chcel hneď na prvom mieste vyjadriť k hlasovaniu v britskom parlamente, ku ktorému došlo včera. E, ako e, predseda vlády členského štátu musím vyjadriť polutovanie nad tým, že došlo k odmietnutiu návrhu dohody zo strany e, Spojeného kráľovstva. A to napriek rokovaniam, ktoré trvali viac ako rok a pol. A pán Barnie, hlavný vyjednávač, tu odviedol naozaj vynikajúcu prácu a zjednotil pozície 27 členských štátov E, teda, ako som povedal, išlo o dohodu, o ktorej sa rokoval rok a pol. A ja si myslím, že to je dohoda najlepšia možná. Je to možnosť, ktorá chráni najlepšie záujmy tak Spojeného kráľovstva, ako aj e, členských štátov e, Európskej únie. Je to možnosť, ktorá chráni nielen práva občanov únie, ale aj um, najväčšie firmy, alebo teda všetky firmy. A toto by sa veľmi ťažko podarilo dosiahnuť inak. Eh, Brexit jednoducho musí byť eh, kontrolovaný a musí byť organizovaný. Je tu eh, teraz potrebné nechať britskej vláde priestor na to, aby podnikla kroky, ktoré treba podniknúť. A my ako členské štáty, ako aj inštitúcie spoločenstva Európskej únie, hm, Európska komisia, rada budeme musieť podnikať opatrenia na to, aby sme minimalizovali škody, ktoré spôsobí prípadne neorganizovaný Brexit. Ja som, dámy a páni, vždy vyjadroval svoj názor aj u nás doma v parlamente, aj tu, aj v rôznej komunikácii, že Brexit je, e, je nešťastím pre britský, e, britský ľud, ako aj pre Európsku úniu. My nestrácame len Britániu, ale um, Briti, e, myslím, stratili uh, podporu svojej vlády a napriek tomu je treba toto rozhodnutie rešpektovať a uh, je potrebné zachovať čo najúžšie styky Británie s Európskou úniou. Naše princípy sú však jasné. Nedeliteľnosť tých štyroch základných e, hodnôt a e, nedeliteľnosť Európskej únie a my sa momentálne nachádzame v bode, kedy máme možnosť tieto hodnoty chrániť. A ja by som teraz chcel hovoriť e, o tom, že je treba mobilizovať Európu. Ja by som chcel povedať, že je treba vrátiť legitimitu Európe e, pred novými výzvami, ale e, tu prebieha deštrukcia Európy a my to vidíme veľmi jasne. Aj vnútri, aj vonku sú tu aktéry, ktorí majú záujem na deštrukcii. Ako líder sociálno, sociálno-demokratickej rodiny v mojom štáte Chcem, aby Európa chránila a aby sme Európu chránili. A e, práve kvôli tomuto môjmu presvedčeniu a kvôli tomu, že je potrebné zlúčiť myšlienku Európy s tým, čo e, občania od Európy očakávajú, e, sa ma niekedy pýtajú, čo vlastne chcem v, v týchto svojich vyjadreniach povedať. A ja to môžem zhrnúť tým, aby Európa chránila v tomto historickom čase a aby sme chránili Európu pretože ak chceme budovať Európu, musíme budovať Európu, ktorá bude chrániť eh, tých najzraniteľnejších. Eh, chceme chrániť mladých, eh, chceme chrániť tých, ktorí nemajú prácu, chceme chrániť ľudí, ktorí majú 70 rokov a u nás v mojej krajine sú ľudia, ktorí sú mnoho mladší a nevedia si nájsť prácu a trpia rôznymi dôsledkami, napríklad globalizácie. Ale tu Treba zabezpečiť, e, aby sme ochránili e, e, ľudí pred neistotou v pracovnej oblasti. Európa by mala garantovať obranu našich občanov prostriedkami, ktoré z únie urobia globálneho aktéra, ktorý je schopný obhajovať svoje hodnoty a svoje ideály. Chrániť Európu je potvrdzovať náš, náš záväzok v Parížskej dohode a boj proti, boj, boj proti klimatickým zmenám. Aj toto by malo kulminovať v únii e, ekonomickej a aj menovej. A my e, toto môžeme urobiť len, ak Európu zmierime s vlastnými občanmi, ak Európu budeme budovať autonómne, tak, aby dokázala obhajovať svoj model e, sociálneho blaha a Európa by mala zároveň dobudovať ekonomickú a menovú architektúru. Takže my chceme teraz, nesmieme váhať, naši, naši nepriateľ, alebo nepriateľa Európy, tí hľadia smerom k autoritárstvu a e, táto retorika e, vždy niekoho vylučuje. E, tieto metódy a tieto lži sú často spochybniteľné a teraz je práve chvíľa ukázať našu, naše odhodlanie a snahu ochrániť túto našu úniu. Dnes sa bojuje reálna vojna v oblasti myšlienok a návrat, alebo teda pokrok e, tu bojuje proti návratu naspäť a my vieme, že e, budúcnosť sa nikdy nedosiahla tým, že sa kráčalo naspäť a my nemôžeme ustúpiť ani o milimeter pri obhajobe európskeho modelu. Európa by mala chrániť všetkých. E, a my tým nemyslíme len členské štáty alebo Európsky parlament alebo národné parlamenty, my tým myslíme aj na občianskú spoločnosť, ale všetkých občanov my chránime Európu. A tí, ktorí tvrdia, že treba tento celok rozbiť aj tu e, v tejto snemovni, e, Európa e, nikdy neznamenala hrozbu pre, pre vynimočnú rôznorodosť našich krajín, našich jazykov, našich kultúr. Európa znamená presný opak. Európa je zmnožením. Nikdy nejde o delenie identity. Ja nie som menej Španielom len za to, že som Európanom. Práve naopak Takže Európska únia tá by nemala zostať len akýmsi geografickým vyjadrením nejakou jednotou. Malo by ísť o e, úniu hodnot. e, hodnôt, ktoré sú založené na francúzskej revolúcii, slobody, jednotný, e, slobody, e, e, rovnosti a bratstva. Toto sú hodnoty, ktoré z našich spoločností môžu robiť spoločnosti otvorené a optimistické. To sú také spoločnosti, ktoré budú inovovať a tvoriť, ktoré v budúcnosti budú vidieť príležitosti a nie hrozbu. A, soci- a, a zároveň má, musí zo spoločnosti, ktoré budú prepájať konkurencieschopnosť s určitým sociálnym záväzkom. Teda e, tento náš záväzok napríklad e, k cieľom udržateľného rozvoja z agendy 2030, čo je reálny sociálny záväzok na globálnej úrovni, e, môže znamenať, že v nasledujúcom desaťročí Európa bude jeho hlavným veľvyslancom a bude ho presadzovať, takže by sme mali pamätať aj na toto. Dámy a páni, ja by som eh, chcel povedať, že eh, tu existuje určité sklamanie eh, z globalizácie a to je sklamanie, ktoré vedie k mm, extrémnym vyjadreniam, extrémnej retorike. A to je troška paradox, pretože na jednej strane globalizácia redistribuovala bohatstvo na celej planete a znížila globálnu nerovnosť. Na druhej strane však zvyšuje nerovnosť v našich vlastných spoločnostiach. Takže e, ten, to posolstvo antieurópanov e, súvisí s týmto fenoménom. E, globalizácia nie je žiadna prirodzená katastrofa, proti ktorej nie sme proti ktorej sme bezmocní. Ako GT hovoril, rodičia by mali svojim deťom dať dve veci. Korene a krídla. A Európska únia by takisto mala svojim občanom poskytnúť korene, teda akési zakotvenie a zároveň krídla, teda e, dať e, nám možnosť, aby sme prosperovali na základe príležitostí v celom veľkom svete. E, my, dámy a páni poslankyňa a poslanci, sme uprostred veľkej epochálnej zmeny. 26. mája sa otvorí nový politický cyklus v Európe a my potrebujeme garantovať trvanlivosť sociálneho modelu európskeho aj v tomto novom volebnom a funkčnom období. Mali by sme dobudovať e, hospodársko-menovú úniu a dobudovať takisto politickú, sociálnu a povedal by som za seba